svojej národnej úrovni, ktoré by zachádzali nad tie minimálne požiadavky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Chcem vám oznámiť, že som dostala e, návrh e, uznesenia na konci tejto diskusie. E, rozpravu sme týmto skončili a hlasovať o tejto téme budeme zajtra o 12. A na programe zasadnutia máme teraz otázku na ústne zodpovedanie pre komisiu. Týka sa odolnosti voči antibiotikám. Slovo už teraz udelím okamžite eh, spravodajcovi, pánovi Dekastrovi na 5 minút. Nech sa páči. Pán predseda, pani, eh, pani predsednička, pán komisár, dámy a páni, dnešná príležitosť je veľmi dôležitá na to, aby sme eh, sa vážne zaoberali rastúcim problémom odolnosti voči antibiotikám u zvierat, čo je veľmi dôležitá téma v oblasti zootechniky a poľnohospodárstva. Údaje ukazujú, e, že e, približne 50 použitých antibiotík sa spotrebováva u zvierat. Ak e, sa správne uplatňujú, predstavujú dobrý nástroj, ktorý pomáha poľnohospodárom, aby ich zvieratá boli zdravé a produktívne. Takže nechceme tu demonizovať využívanie antibiotík v zootechnike, ale chceme požiadať komisiu o konkrétnu odpoveď v súvislosti s efektívnym využívaním antibiotík, pretože chceme znížiť e, mieru odolnosti e, voči antibiotikám u zvierat. 5. mája 2010 sa e, prijalo oznámenie o um, dobrom stave zvierat a spomínali sa tam aj tieto oblasti. Hovorí sa tam o členských štátoch, že by mali e, zodpovedne e, postupovať v tejto oblasti odolnosti voči antibiotikám u zvierat. Žiadame e, okrem iného aj komisiu, aby zbierala údaje o používaní všetkých produktov, ktoré sa podávajú zvieratám, ku ktorým patria aj antibiotika. Po roku výbor pre poľnohospodárstvo, ktorému mám tu čest predsedať, E, chce, aby sme, e, žiadame, aby sme e, prijali všetky užitočné iniciatívy, ktoré sú možné v tejto oblasti, aby sme chránili aj ľudské zdravie. To, čo je potrebné, je, aby komisia prijala konkrétne kroky aj v súvislosti so zbieraním údajov a informácií, nielen v oblasti výskumu a monitoringu, ale ide o to, aby sa zabezpečilo, že antibiotika sa budú využívať efektívne, pretože je to dôležitý nástroj na boj proti chorobám zvierat. Niektoré štúdie ukazujú, že e, nízkoenergetická výživa zvierat môže so e, sebou priniesť vyššiu chorobnosť zvierat a teda bude si vyžadovať e, väčšie podávanie antibiotík. Ehm, toto by sa teda malo využiť v našich ďalších krokoch a mali by sme postupovať podľa najnovších Eh, odporúčaní príslušných eh, organizácií. Zajtra budeme hlasovať o eh, tejto otázke. Je to plod intenzívnej práce za posledné mesiace. Ja by som chcel pogratulovať a poďakovať v tejto súvislosti kolegovi Polsinovi a ďalším. E, za to, že sa nám podarilo vypracovať spoločný e, text, od ktorého môže zavisieť konkurencieschopná budúcnosť e, zo technológií v Európe. Vyžaduje si táto oblasť totiž to naozaj spoločnú vôľu a spoločný koordinovaný prístup. Ďakujem, ďakujem. A teraz má slovo pán komisár Andor, nech sa páči. Chcel by som zdôrazniť, že komisia si uvedomuje túto situáciu a jednoducho je znepokojená hrozbou eh, tejto rezistencie na antibiotika u zvierat. Aby som odpovedal na prvú otázku, v roku 2009 komisia požiadala Európsku zdravotníckú agentúru, aby prebrala vedúcu úlohu pri zbieraní údajov, pokiaľ ide o uplatňovanie antibiotiku zvierat tieto projekty a dohľad nad konzumáciou antibiotík začal v 3. štveť roku, roku 2009. EMA spolupracovala s členskými štátmi, európskymi agentúrami a jednotlivými zúčastnenými stranami, aby rozvinuli tento systém výskum. Získané informácie zo člen- 10 členských štátov budú publikované čo možno najskôr. 12 dodatočných členských štátov začínajú dobrovoľne zber takýchto údajov. Cieľom je rozšíriť systém na to, aby sa pokrylo všetky členské štáty Európskej únie. Ďalším cieľom na to, aby sme mali údaj údaje aj na detaľnejšej úrovni, ako na úrovni jednotlivých druhov zvierat. Na čo potrebujeme tieto údaje? Potrebujeme ich na to, aby sme mohli prijať e, prístup, ktorý bude za, zaručený na vedeckých prístupoch. Takto sa budú dať jednoducho vyhodnotiť údaje a uplatniť e, v prípadných zmenách právnych predpisov. Pokiaľ ide o druhú otázku, chcel by som uistiť cených členov parlamentu, že komisia si uvedomuje, že táto kontrola si vyžaduje multidisciplinárny prístup a preto komisia konzultuje so svojimi členskými štátmi aj s orgánmi na komisii a ostatnými orgánmi v jednotlivých členských štátoch, napríklad formou verejných konzultácií. Komisia spolupracuje v tejto téme, spolupráci aj s jednotlivými agentúrami, predovšetkým pokiaľ ide Európske centro pre prevenciu chorôb a kontrolu chorôb, takisto s Európskou agentúrou pre kontrolu potravín, EMA a referenčné laboratória. E, pokiaľ ide o tretiu a poslednú otázku, chcel by som povedať, že komisia rozvinula 5-ročnú stratégiu tejto téme. E, snažíme sa zaujať holistický prístup a budeme mať konkrétne návrhy pre ďalšie kroky, aby sme sa venovali tejto problematike tak na úrovni zdravia ľudí, ako aj zviera. Táto stratégia bude založená na záveroch rady o odporúčaniach v tejto oblasti a výsledok tohto konzultačného procesu bude závislieť od týchto konzultácií. Ehm, pokiaľ ide o veterinárne produkty a krmivá pre zvieratá, konzultácie o zlepšení situácie stále prebiehajú. Berieme do úvahy viacero odporúčaní, napríklad pokiaľ ide o vyhodnocovanie dopadu. Na základe zozbieraných údajov komisia potom rozhodne ohľadne detajlov jednotlivých právnych návrhov. Našim cieľom je, aby sme prezentovali túto stratégiu komisie 18. novembra kedy máme deň osvety ohľadne antibiotík. Ďakujem pekne. Grazie, komisario. Ora... Ďakujem, pán komisár. Slovo budú mať teraz rečníci v mene politických skupín. Začneme eh, skupinou EPP. Na dve minúty má slovo eh, pani Jedle. Ďakujem, pani predsedníčka, pán komisár. Na začiatku sa chcem poďakovať predsedovi nášho agrárneho výboru, pánovi De za jeho iniciatívu a za um, ústny dopyt na komisiu. Ja by som chcela komisiu poprosiť a požiadať, aby vyšla z teórie a začala sa venovať praxi, pretože si myslím, že to je niečo, čo musíme robiť všetky. An- rezistentnosť, odolnosť voči antibiotikám je niečo, čo sa vo veterinárnej oblasti doteraz veľmi eh, ne eh, tým sme sa veľmi nezaoberali. nezaoberali. Je to veľmi užitočný nástroj, ktorý pomôže samozrejme eh, udržate naše zvieratá produktívne a zdravé, ale aby sa antibiotika mohli používať aj naďalej ako veľmi účinný medikament pre liečenie održovanie zdravia zvierat, e, tu musíme regulovať ich používanie a to je potrebné urobiť na úrovni Európskej únie. Vo výbore pre poľnohospodárstvo sme minulom e, týždni veľmi intenzívne diskutovali o tejto téme. 12. apríla sme mali veľko, sme veľkou väčšinou prijali toto uznesenie na túto tému. Mali sme vynikajúcu spoluprácu so všetkými eh, spravdajcami z jednotlivých politických skupín a dosiahli sme veľmi dobrý výsledok a preto si myslím, že toto by sme mali uviezť aj zajtra na plenárnom zasadnutí. Tá správa je vyvážená, má eh, na zreteli zdravie zvierat, a e, venuje sa síce odolnosti voči antibiotikám, ale takisto sa venuje aj hospodárnosti poľnohospodárských podnikov. Takže chcem po- poďakovať všetkým, pre všetkým pani Paulsen, Paulsen za dobrú spoluprácu. <clears throat> Ja si želám istú aktivitu z komisie a k tomu vás vyzývam. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za SAD. Pán Kapula Santos má minútu. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, vážení kolegovia, dopady používania antibiotík na liečenie ochorení zvierat sú známe a vzbudzujú obavy. Tu sú určite veľmi prísne normy, aj Európsky parlament sa tým zaoberal a Mali sme tu veľmi pozitívne iniciatívy, chceli sme vytvoriť takú sieť e, pre používanie antibiotík, ale ešte to nestačí. Potrebujeme jednoducho kontrolné mechanizmy, potrebujeme potrebné mm, opatrenia na to, aby sme mohli zozbierať e, údaje, e, čo sa týka spoločnej polnospodárskej politiky, EÚ. E, tuto musíme takisto rozšíriť aj na túto oblasť. Vo výbore pre poľnohospodárstvo sme veľkou väčšinou e, odsúhlasili túto správu. Pani kolegyňa Jegle na to práve upozornila a existujú tu konkrétne opatrenia na podporu, podporu verejného zdravia a posilnenie produktov e, z, um, um, Ďakujem za ale, hovorí pani Paulsen. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, vážené kolegyne, myslím si, že máme skutočne, alebo sme mali skutočne vynikajúcu spoluprácu v agrárnom výbore, v výbore pre prvnospodárstvo, malo kedy sme si boli pri nejakej, téme, tak, pri nejakej téme taký jednotný ako v tejto téme odolnosť voči antibiotikám je skutočne veľkým ohrozením, veľkým rizikom tak pri zdraví zvierat, ako aj pre zdravie človeka. V minulosti to bolo tak, že infekčné choroby boli veľ- najčastejšou chorobou detí a mladých ľudí, ale aj mladých zvierat. Na, nesmieme zabúdať na to, že zvieratá a ľudia sú e, v tomto smere prepojení, sedia v, jednej, v jednom člne. Máme tu, e, majú málo možností, musí sa posilniť ich imunita. My potrebujeme jednoducho antibiotika na to, aby sme bojovali so závažnými ochoreniami. Nož na to sme mysleli e, v súvislosti s humanou medicínou, keď sme robili určité opatrenia a snažili sme sa e, odhadnúť dopady. Keď však teraz nebudeme mať antibiotika ako zbraň, nesmieme zabudnúť na jedno. Nesmieme zabudnúť, že, e, sa, že skončíme v časoch našich starých materí. Že banálne infekčné choroby ako ochorenia uší napríklad u malých detí môžu dopadnúť a môžu mať teda smrteľné následky. Teraz ide skutočne o niečo, čo nie je ľahké. Mali by sme sa tejto téme venovať s veľkou vážnosťou. A ako som povedala, veľmi sa teším z toho, čo sa tu dosiahlo. Samozrejme, sú tu určité detaily e, v tomto uznesení, ktoré by som mala možno rada inak, ale v podstate nejde o to, aby e, s tým všetci súhlasili. Ide o to, aby sme vyjadrili našu spoločnú vôľu naštartovať tento proces, aby sme dosiahli to, čo je pre nás všetkých dôležité a ja dúfam, že toto komisia urobí, urobí pretože si myslím, že pri zajtrašom zasadnutí dostaneme takmer jednohlasnosť a bude to hlas, ktorý si budete musieť vypočuť. Ďakujem. Pán Ashworth, dve minúty. Uh, chairman, thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať aj predsedovi pohospodárskeho výboru, že spomenul túto tematiku. Chcem sa pripojiť k tým obavám, ktoré tu spomenulo hľadne rezistencie na antibiotika. Hovorilo sa tu o Mm, antibiotických eh, chorobách, o chorobách zvierat, ktoré sú vlastne podobné ako choroby u ľudí ak jednoducho budeme už odolní voči antibiotikám a táto úroveň odolnosti u ľudí stále klesá s používaním väčšieho množstva antibiotík. Takže podporujem takúto, takýto prievor. A prvým krokom musí byť práve spolupráca s jednotlivými agentúrami a, a s farmaceutickým priemyslom, aby sme pomenovali tento problém a zlepšili. Avšak na rozdiel od verej, od všeobecnej mienky nejde tu iba o využívanie antibiotík u zvierat. Treba povedať, že takéto využívanie antibiotík sa využilo na všetkých farmách, či už veľké alebo malé farby. Avšak používanie takýchto antibiotík sa momentálne využíva na farmách aj na základe kontraktov, ktoré tieto farmy majú s dodávateľmi krmiu Jedna vec je však jasná. Musíme mať určité opatrenia, ktorými budeme kontrolovať e, túto situáciu u polnohospodárov. A tu by som chcel počuť práve odporúčania komisie, akým spôsobom to chcú robiť. Sú tu tri body, ktoré by som chcel počuť. Je to celé na základe vedeckých poznatkov. Sú tieto e, opatrenia skutočne vyvážené a tieto opatrenia by nemali zvýšiť administratívne zaťaženie a nákladovosť e, prevádzkovania e, živností jednotlivých farmárov. Ďakujem pekne za politickú skupinu zelených. Dostane slovo pán Hojsling, má dve minúty ctení kolegovia a kolegyne. Táto téma je skutočne veľmi vážna, má veľký význam nielen pre budúcich chovateľov zvierat, ale aj pre, život, ale aj pre životy obyvateľov Európskej únie. Netýka sa to iba poľnohospodárskeho výboru. A všetko, čo sme tu počuli, je, že potrebujeme dostatočné množstvo zozbieraných dát. Ak tieto dáta budeme zbierať iba z 10 členských štátov, tak to je málo. Musia prispievať všetky členské štáty. Ide tu o tému, ktorá je podľa nás veľmi dôležitá, avšak mali by sme hovoriť aj o intenzívnom chove zvierat v jednotlivých regiónoch Európskej únie. Musíme sa sústrediť predovšetkým na takýto chov. Čo s tým môžeme urobiť? Ako môžeme vytvoriť nový model agrárnej politiky? Musíme zabezpečiť, aby tam boli vytvorené biologické podmienky, ktoré zodpovedajú chovu týchto zvierat, aby sme chovali zvieratá, ktoré sú odolné a e, podľa Mota prevencia je lepšia ako liečenie. Potrebujeme však aj to, a to musí dodať komisia, potrebujeme dlhodobý plán na to, aby sme znížili používanie antibiotík v polnospodárstve. Tí, ktorí pracujú v sú najviac postihnutí rezistenciou na antibiotika títo majú skutočne veľký problém s touto témou a to, čo nás nepokuje v tejto súvislosti, je aj to, že je tu podozrenie, že táto rezistencia na antibiotika e, sa dostáva k ľuďom práve cez potraviny. A na to sa musíme sústrediť. Musíme sa sústrediť a chceme zabezpečiť zlepšenie zdravia e, občanov Európskej únie. Čiže musíme urgentne konať. A myslím si, že treba povedať, že 50% všetkých antibiotík, ktoré využívame pri chove zvierať, to je jednoducho obrovské množstvo. A preto musíme z dlhodobého hľadiska urobiť také opatrenia, ktoré budú viesť k zníženiu používania antibiotík tak v prospech e, polnospodárstva, ako aj v prospech zdravia občanov Európskej únie. Ďakujem pekne. Teraz dostanem slovo ďalší rečníci. Začneme s pánom Nikoleskom. Má dva minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, Svetový deň zdravia 7. apríla mal za tému odolnosť voči antibiotikám ako verejnej hrozby zdravia ľudí. V Európe 25 tisíc ľudí zomrie každý rok práve na základe rezistencie na antibiotika potraviny, ktoré pochádzajú z zvierat, môže byť zdrojom práve takéto rezistencie a preto je táto debata a rozpráva, ktorú tu dnes máme, veľmi dôležitá. Najdôležitejším slovom, ktoré tu máme, je obozretnosť, opatrnosť. Nejde tu tak o antibiotika, ktoré by boli zlé ako také. Ide skôr ich používanie a využívanie. Nemali by sme demonizovať antibiotika, mali by sme ich využívať opatrne, tak pre zvieratá, ako aj pre ľudí návrhy, ktoré tu odzneli, ktoré sú v kontexte tohto uznesenia, aby sme mali lepšiu osvetu u cho- v, v kontexte chovateľov a farmárov, to by sme mali implementovať čo možno najrychlejšie. Pokiaľ ide o aditívne produkty do krmiva, táto téma takisto musí byť odsúhlasená na medzinárodnej úrovni. Najnovšie štúdie ukazujú, že v Spojených štátoch amerických polovica všetkého mesa, ktoré bolo testované v obchodoch, dostalo zlatú obsahovali baktérie, ktoré boli rezistentné voči trom typom anti, antibiotík. A to je veľká skupina antibiotík, ktorú, ktorú tieto antibiotické druhy predstavujú. Ďakujem pekne, pán Rodast, pani Rodast. Pani predsednička, ctení kolegovia, kolegyne, musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili zvyšovaniu sa rezistencie voči antibiotikám. V tom sa všetci zhodneme. Potrebujeme zodpovedné uplatňovanie antibiotík v humanej medicíne a s tým súvisí aj zodpovedné využívanie antibiotík pri chovaní zvierat. Európska únia musí zaujať jasné stanovisko. Nemôžeme pripustiť, že aj naďalej v Európskej únii každý rok zomrie 25 tisíc ľudí na infekcie, ktoré nebolo možné liečiť antibiotikami. Antibiotika by nemali byť predpisované z prevenčného hľadiska alebo rutinným spôsobom. Musíme skutočne zabezpečiť, aby v členských štátoch, všetkých členských štátoch boli uh, antibiotika používané čo možno najkonzekventnejšie. Musíme urobiť všetko to, čo máme k dispozícii, aby sme zvieratá udržiavali v rámci chovu zdravé iba zdravé zvieratá sú alfou a omegou, ak chceme znížiť využívanie antibiotík v chove. Pokiaľ ide o krmenie zvierat, to je kľúčové, avšak dôležitý je aj chov ako taký, akým spôsobom zvieratá chováme. Musíme byť otvorení voči alternatívnym metódám, napríklad uplatňovanie homeopatík v, pri chove zvierat. Tieto alternatívne prístupy, ktoré máme, na ne potrebujeme ešte viac výskumu a rozvoja. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Gerbrandy. Nech sa páči, máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani komisárka, pán komisár, ctené kolegyne, kolegovia, sme majstri sveta, bohužiaľ nie vo futbale, to sa nám minulý rok nepodarilo, ale skutočne sme e, majstri sveta, pokiaľ ide o využívanie antibiotík pri chove dobytka. Žiadny iný štát to nerobí tak ako Holandsko. Má to zlé výsledky však. V Európe zomrelo za posledné roky každý rok 25 tisíc ľudí na základe rezistencie voči antibiotikám. Išlo tu rezistenciu na stafilokok. Aj v zelenine sme už objavili antibiotika. Dostali sa tam hnojivom, dostali sa cez pôdu do zeleniny. Taká krajina ako Holandsko dokázala, že jasnými konkrétnymi opatreniami a oveľa menším používaním antibiotík môžeme dosiahnuť dopestovanie e, zdravej zeleniny a aj zdravého dobytka. Komisia na to už upozorňovala aj v minulosti a dnes to ešte zopakovala. V novembre budeme mať opatrenia. E, v roku 2012 sa to celé konkrétne e, bude reglementovať. Apelujem na komisiu, aby sa tejto téme venovala čo možno viac detailnejšie a nečakajte na to, pokým začnú reagovať jednotlivé členské štáty. Tie sú v tomto vždy veľmi pomalé. Ďakujem. Začneme s Catch DI. E, slovo má e, pani poslankyňa McGuinness. Ďakujem, pani predsednička. Je jasné, že je tu veľká zhoda vo všetkých politických skupinách e, k tejto téme ale na základe toho, čo práve povedala komisia, že máme údaje z desiatich členských štátov a žiadne ďalšie, tak naozaj hovoríme o obavách, o ktorých nemáme e, detailné informácie, ktoré potrebujeme ja by som rada videla, ako sa v členských štátoch e, používajú lieky pre zvieratá, aby sme mohli hľadať najlepšiu prax, najlepšie postupy a e, meritka. Nielen preto, aby sme ukázali na tých najhorších, ale aby sme pomohli e, tým, ktorí, kde dochádza k najväčšiemu zneužívaniu, aby zlepšili svoje postupy. A Um, farmári nevyužívajú len tak antibiotika, využívajú ich vtedy, keď zvieratá sú chore, pretože uh, niečo stoja, sú drahé, takže nepodávajú im uh, antibiotika ako vodu. Tešíme sa teda na vašu stratégiu, ktorú ste ohlásili na november. Uh, je potrebné uh, sa venovať tomu, aby uh, sme odstránili tento rastúci problém, ktorý je problémom pre zdravie ľudí aj zvierat. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán Jár. Ďakujem, pani predsednička. Ja som veľmi vďačný eh, spravodajcovi nášho výboru, že nastolil túto tému na program zasadnutia Eh, rezistentnosť voči antibiotika. Tu eh, sú eh, prinosia negatíva veľmi blízko pri sebe, čo môže pomôcť zvieratám, môže byť nebezpečenstvom pre ľudí. Preto potrebujeme koordinovaný celistvý vedecký prístup pretože nasadzovanie antibiotíku zvierat bude potrebné aj naďalej. Na druhej strane by sme mali eh, bojovať proti nebezpečenstvám pre ľudí. A práve eh, toto obsahuje táto eh, správa. Ja len dúfam, že komisia si vezme za svoje tieto odporúčania Európskeho parlamentu. Potrebujeme analýzu aktuálnej situácie vo všetkých členských štátoch v záujme zvierat, európskeho poľnohospodárstva a obzvlášť občanov EÚ.

zvieratá e, do ktorých sa to dáva preventívne dáva sa to do ich potravy a tým pádom sa potom e, oslabuje aj človek a jeho možnosti

Pani predsedníčka a vážení členovia parlamentu, Európska stratégia, ktorú chceme predstaviť v novembri, bude obsahovať ďalšie myšlienky, ako komisia, členské štáty a iné zainteresované strany e, môžu prijať potrebné kroky. E, niečo si bude vyžadovať zmeny v legislatíve, niečo nie. E, cieľom je vyselektovať tie správne nástroje E, plne s vami súhlasím, že e, toto e, nie je len otázka chovu zvierat. Našim cieľom je naozaj aj zníženie odolnosti voči antibiotikám. Vo všeobecnosti sú tu viaceré nástroje, vzdelávanie, zvyšovanie povedomia, príslušné kampane a podobne. Zároveň si e, myslíme, že na to je absolútne nutné, aby sme e, mali k dispozícii viac a presnejších údajov. Členské štáty vyjadrili ochodu, ochotu ich poskytnúť a to je povzbudzujúce. A máme e, naozaj časový harmonogram pre naše konanie. Práca prebieha v oblasti hodnotenia dopadov týkajúcich sa veterinárnych a lekárskych produktov. Právne návrhy ktoré sa vzťahujú na túto oblasť, budú nasledovať v roku 2012. Komisia veľmi víta e, cenný prínos Európskeho parlamentu a teší sa na ďalšiu spoluprácu s ním, s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami z rôznych sektorov v záujme ochrany zdravia občanov EÚ. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Oznamujem, že som dostala návrh uznesenia ku koncu diskusie. Diskusia je ukončená a hlasovať budeme eh, o tejto téme zajtra o 12. Eh, zajtra vo štvrtok 12.